Uh, Dobre kolegovia, snažili sme sa dať kolegom trošku viac uh, času, keďže sme uh, začínali skôr, ale bolo mi povedané, že uh, v útorky a v stredy sa bude bežne začínať o pol tretej, takže treba to kolegom postúpiť túto informáciu. Mňa to tiež prekvapilo. Takže Kolegovia, prejdeme k bodu 14. Ide o správu vedúcej delegácie, eh, pokiaľ ide o účasť delegácie Výboru pre rozvoj na politickom fóre na vysokej úrovni Hospodárskej sociálnej rady OSN o trvalúžateľnom rozvoji v OSN v New Yorku. Ja som bola šéfkou delegácie. Dvaja členovia delegácie sú tu. Mohli by sme teda poreferovať, čo sme urobili, ale aj čo e, bude nasledovať, e, pokiaľ ide o milivé ciele. E, prítomní boli... Um, what is the event? Every year the UN is going to... OSN zorganizuje porum na vysokej úrovni. Teraz zorganizovalo sa to poprvýkrát v júli, bude sa to opakovať teraz každoročne. E, Ehm, postup revízie má dve časti. Jedna je tematická a bude sa zaoberať jednotlivými e, témami a postupom v ich oblasti. A druhou časťou sú národné e, prehľady. Tento rok, pokiaľ ide o témy, e, tými bol cieľ jedna, žiadna chudoba, druhá hlad, trojka zdravie, štvorka rodové otázky, deviatka dobre pracovné podmienky. Ja ich nepoznám na spame tiež, takže mám tu poznámky. A potom cieľ 14, oceány a cieľ 17, e, tým sa budú zaoberať každý rok partnerstva. Tam ide o e, peniaze a e, tiež išlo aj o cieľ týkajúce sa počasia. Takže my sme sa nezúčastnili tematickej strany, my sme sa účastnili bilaterálnych správ, kedy členské štáty referovali o svojom postupe 43 krajín tento rok predstavilo svoje správy, vrátane desiatich EÚ, e e, Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko. E, minulý rok to bolo Estonsko, Nemecko a Fínsko. Takže doteraz polovica členských štátov EÚ referovalo o implementácii z ich eh, strany, pokiaľ ide o e, eh, mileniové ciele. Čo bolo sklamaním, bolo, že niektoré členské štáty si vypichli určité eh, ciele, na ktoré sa sústredili. My sme boli práve presne proti tomuto, takže členské štáty neukazujú dobrý príklad takýmto správaním. A bola tam e, jasná konzistentnosť. Každý členský štát referoval tak, ako e, sa mu zachcelo. Nikto nepostupoval rovnako. To je niečo, čomu by sme sa mali venovať aj s komisiou. E, bolo by možné komisia, aby sa zabezpečila, aby sa toto zmenilo? Pokiaľ ide o neformálnu radu rozvoj, neviem, či sme tam hovorili o tom, ako členské štáty referovali. Možno by sme to mohli eh, nadniesť ako bod na program. Mm, bolo by to dobré, keby sme zabezpečili väčšiu mieru koordinácie, pretože ak zostali našich členských štátov, ktoré sú porovnateľné. Tu máme veľmi odlišné správy, je veľmi ťažké posúdiť celkovo, eh, k akému pokroku došlo. Na viacerých stretnutiach na vysokej úrovni sme sa sústredili. Achim eh, Steiner, nový šéf UNDP, s ním sme sa stretli generálny eh, eh, eh, tajomník Amin Mahamed. Bo, s ním sme sa tiež stretli. Predtým uh, v oblasti mileniových cieľov, teraz ako nový systém rozvoja OSN. Antonio Guterres ohlásil veľké reformy a Amin Mahamed vlastne dohliada na toto. Ona e, konkrétne sa sústreďovala na to, aby naozaj sa veci prakticky e, rozbiehali a realizovali. Hovorila, e, že by sme mali spolupracovať s našimi národnými parlamentmi, aby si prisvojili národní politici milenové ciele a pracovala nich. To je veľmi dôležité posolstvo. Mali by sme rozmýšľať nad tým, ako E, toto pretavovať do praxe. Spomnula Haiti ako príklad krajiny, s ktorou by sme mohli pracovať a e, Nigéria jej krajinu pôvodu. Dnes ráno sme tu mali e, poslankyne z Nigérie, mohli by sme na tom začať. A, taký som sa stretli s Natáliou Kárnem z Fondu pre Ehm, populáciu, hovorila o krátení, ktoré navrhol eh, prezident eh, Trump, o vplyve, ktorý to bude mať na viaceré iniciatívy, napríklad pokiaľ ide o ehm, rodinné plánovanie. Toto mm, sú, ehm, boli správy, ktoré vyvolávali veľké obavy. Stretli sme sa s eh, predsedom Svetovej banky Mahmudom Mohildinom a zástupcom OSN pre medzinárodnú migráciu Luisom Arbarom. Luisa, e, teda Luisa Arber. Tá e, v minulosti bola e, ľudskoprávnou advokátkou v Jugoslavii pôsobila. Bolo to bol veľký dojem, to na mňa urobil toto stretnutie s ňou, no aj Kanadianka hovorila, že v Kanade sa veľmi sústredia na práve na tieto e, legálne e, cesty v oblasti migrácie. Veľmi veľa sme si vzali e, z no, tohto stretnutia s ňou. Dá sa veľa naučiť od iných krajín a dozvedeli sme sa, ako bude fungovať ten nový prístup OSN migrácii. Jedna vec bola veľmi zaujímavá, bolo by užitočné, keby náš e, výbor mal e, k dispozícii informácie o tom, ako sa darí našim členským štátom pri implementácii milenových cieľov. Bertelsmann e, prezentoval tiež svoju správu na tému milenových cieľov aký je postup podľa tém, podľa jednotlivých krajín. Jednou z myšlienok bolo, že by sme mohli práve túto nadáciu um, pozvať možno na naše novembrové stretnutie, kedy e, sa e, stretneme e, s našimi kolegami z národných parlamentov. Mohlo by byť zaujímavé pre nich dozvedieť sa, ako sú na tom ich krajiny v porovnaní s ostatnými. Treba trošku viac tlačiť na naše vlastné vlády, ale aj inštitúcie EÚ. Stretli sme sa e, tiež s e, Concord, s e, mimovládnymi organizáciami. Ja osobne by som chcela poďakovať delegácii EÚ v New Yorku. Vynikajúco nás podporovali. Obzvlášť Kathen bola veľmi nápomocná. Hash e, je jej priezvisko. Naozaj nás veľmi e, dobre podporoval e, takisto aj veľvyslanec a teda všetci, celkovo celý tím. Čo by ešte bolo užitočné, dozvedieť sa niečo viac k výsledkom týkajúcim sa monitorovania mileniových cieľov po fórum na e, vysokej úrovni sa stretne opäť e, o rok a v júli už bude EÚ referovať za EÚ ako celok a to je zložité pre Európsky e, parlament tesne po voľbách. Teda v, v júli 2019 nie, bolo by ale dôležité zabezpečiť delegáciu, možno zo sekretariátu, lebo to bude poprvýkrát, kedy EÚ e bude referovať o vonkajších a vnútorných aspektoch. Ako to bude prakticky vyzerať, e, neviem, ale mali by sme to prediskutovať s delegáciami. Bude mať vtedy pravdepodobne eh, predsedu eh, výbora, bude to tesne po eh, teda zavedení novej reformy do fungovania, takže treba zabezpečiť, aby to všetko dobre fungovalo. A neviem, kto z kolegov zachcel viac slova, Bogdan, chceš začať? Ďakujem. A ja by som chcel z mojej strany poďakovať za vynikajúcu podporu počas tejto návštevy e, v New Yorku. Bolo dôležité zabezpečiť naše e, zastúpenie e, na tomto podujatí. Myslím, že veľmi dobre sa nám podarilo vlastne postúpiť naše posolstva Veľmi často sa skloňovalo slovo zmena Počas tohto podujatia generálny tajomník OSN chce zreformovať OSN a e, implementovať zmeny, aby e, teda e, reagovali na globálny kontext. Je to teraz na programe, vysoko na programe práce OSN a sme teda vnímaní ako dôležitý aktér tejto architektúre. Eh, ide nám eh, o rovnaké cieľe, efektívnu implementáciu SDG, treba odporovať súkromný sektor, mier, eh, bezpečnosť. Zabrali sme sa takisto aj migráciou, rodovými otázkami. Stretnutie s pani Alberovou bolo veľmi dôležité. Ehm, a diskusia s ňou o migrácii. Pochopil som, že to naozaj globálne výzvy, ktorým by bolo treba koordinovanie Ehm, pristupovať s ostatnými partnermi. A inak e, som v konsenze s kolegom Norbertom aj e, s vami v tom, ehm, za čo by sme sa mali zasadzovať o budúcnosti a dúfajme, že komisia na základe tohto stretnutia rýchlo vypracuje implementačný e, plán, pokiaľ ide o postup členských štátov v oblasti mileniových cieľov Treba, aby sme posilnili naše monitorovacie e, výkaznícke schopnosti. Jedno dôležité stretnutie, ktorého sme sa e, zúčastnili s Arnem, bolo stretnutie s Bertelsmanovou e, nadáciou nielen o teda štatistikách, ale aj medzinárodných efektoch vplyvu, o vplyvňovanie sa navzájom. Vieme, čo sa stalo v eh, Karibiku, ako eh, k akému strašnému, eh, akej strašnej miere zničenia tam prišlo. Takže v tejto súvislosti to bolo veľmi zaujímavé. Armin, ďakujem pekne. Chcem doplniť pár vecí, ktoré ešte nezazneli. Pre nás eh, bolo veľmi zaujímavé, že sme mali európsku sekciu eh, OSN, kde predsedalo Dánsko a Estonsko. Pokiaľ ide o eh, textilný dodavateľský reťazec, A teda milionové cieľa, tu by som len chcel poznamenať do protokolu, že komisia ešte stále pracuje na takejto iniciatíve pre textil, takže e, Estonsko a Dánsko dobre ukázali, ako sa to robí. Popisovali, čo robia firmy, ale takisto aj vlády, ktoré sa e, všetky zložky e, snažia združovať. A potom ďalšie zaujímavé fórum bolo fórum Business Community bolo také veľké ako ešte nikdy. Ich záujem o mileniové cieľe veľmi veľký E, nie všetky krajiny, ktoré sa chceli e, vyjadriť na túto tému, e, vôbec mohli. Takže toto bolo prekvapením aj pre OSN. Je veľmi dobrý tento čuli záujem podnikov, túto tému. Veľmi konkrétne veci tam zazneli, napríklad Nemecka, zastrešovacia organizácia v oblasti chémie chce zorganizovať v decembri konferenciu o dodavateľskom reťazci a SDK. Tam majú byť dôležitou témou. 21. novembra sa bude konať stretnutie s národnými parlamentami a, a teda medziparlamentné zasadnutie. A tu by sme sa naozaj mohli zaoberať rozvojom, ku ktorému tu e, došlo. NGO SDG Watch sa to nadáva, ale e, aj e, iné inštitúcie sa začali zaoberať tým, ako na národnej úrovni e, sa členské štáty zhostili týchto tém. tieto Bertelsmanové vysvetlenia sú tiež zaujímavé, aké mechanizmy oni našli ako to na národnej e, úrovni prebieha. Tuto len e, je dôležité spomenúť komisiu Mimica Timmermans, e, Mogherini boli v New Yorku. sa sme mali v našej politickej skupine, ale na moju otázku v súvislosti s minulými cieľami neodpovedal, takže treba na nich tlačiť, aby prijali zodpovedné kroky aké majú plány v tejto súvislosti, e, pretože to veľmi veľa e, dôležitých tém ako obehové hospodárstvo a podobne, ktoré um, vlastne dobre do seba zapadajú, ale treba to uh, spojiť s uh, SDG. Uh, diskutovalo sa aj o dopade na budúci rozpočet. Chceli by sme tu mať aj screening, ako rozpočet splňa. Uh, Eh, mileniové ciele. Eh, udeje sa to, ale uvidíme, či roz, výbor pre rozpočet sa naozaj tohto chopí. Treba uh, aj v diskusiách o budúcom viadačnom finančnom rámci uh, spomenúť uh, dôležitosť milných cieľov. Treba sa na ne sústrediť. Ak sa nám to nepodarí, tak jednoducho uh, si nesplníme naše domáce úlohy a neviem, o čom budeme potom referovať v New Yorku. Treba teda apelovať na komisiu. Viazočný finančný e, rámec by mal teraz ohľadňovať tieto ciele, e, nejakú stratégiu na ich realizáciu. Okrem toho e, treba apelovať na všetky politické skupiny, aby sme vypracovali naše um, ciele v tejto oblasti. Práve sa skončil uh, týždeň Afriky v SND. Uh, eh, v tejto súvislosti to je tiež aktuálne. Eh, mali sme tu aj medzinárodný program, ktorý sa zaberal tým, čo zaznelo na konferencii a aké mali byť ďalšie kroky pokiaľ ide o IAZ, ale e, nikto zatiaľ nezahrnul, e, e, čo sa udialo v tejto konferencii a, a ako to vyzerá s Európskou úniou. V každom prípade ľudia v New Yorku prejavili veľkú podporu. Mali sme veľmi veľa zaujímavých stretnutí, aj stretnutie so Svetovou bankou bolo veľmi zaujímavé, takže Mali by sme sa sadiť za to, aby e, pri budúcich stretnutiach bola pritomná e, Európska komisia, pokiaľ ide o ľudí okolo Timmermansa, ktorí pracujú na milionových cieľoch, aby sme boli dobre pripravení e, na rok 2019. Charles Görens ako ďalší. merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mňa veľmi znepokojuje tá, tém, to tempo, akým sa dosahujú rozvojové ciele milénia. A bol by som rád, keby komisia na všetkých našich schôdzach, ktorá teda tu je, nám povedala, ako to vyzerá momentálne s tým, ako ona a členské štáty naplňajú tieto ciele. To je prvá vec. Druhá vec, a to úzko súvisí s tou prvou vecou, aké metodiky sa uplatňujú na meranie e, tých pokrokov v danej oblasti. Táto metodika je e, iba pre Európsku úniu, alebo či e, to je to jednotné ako Európska únia, alebo to každý robí podľa svojho. Je tu národná diagnostika pre každú členskú krajinu, uplatňujú sa tie body, ktoré sú najdeficitnejšie a tak ďalej. Ako, ako sa postupuje? Naozaj koordinácia zo strany mm, európskej úrovne by bola žiadaná. A mňa teraz nepokojuje, že očakávame, že tu mechanizmy nabehnú, pričom ale vôbec nemáme metodiku, ktorá je nevyhnutná, aby sa tie ciele udržateľného rozvoja e, dali uplatňovať. E, čiže dobre, máme cieľ, ale tá metóda na realizáciu, tá je predsa podstatná a dôležitá. Ešte jedna vec, ktorú som chcel zdôrazniť to je to, že samozrejme môžeme postupovať e, čítaním od štátu od jedného k druhému, teda tie pokroky v jednej krajine, v druhej krajine. V každom prípade však vieme, že globalizácia je fenomén, ktorý vplýva na všetky členské štáty. A aby sme to schematizovali, už sme to hovorili niekoľkokrát, ja osobne som to pripomínal niekoľkokrát, že globalizácia bohatstva z každého roka narastá, globalizácia znižuje alebo takto v krajinách, ktoré sú menej priemyselné e, a teda rozvíjajú sa, tak tam sa znižujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami a globalizácia zvyšuje nerovnosti v rámci každej jednej krajiny. Čiže toto je naozaj závažný politický problém. Na jednej strane globálny problém, ktorý má dopady, ktoré som práve opísal na národnej úrovni, čiže väčšia diferenciácia, čiže globalizácia ako globálny e, fenomén vytvára nerovnosti v každej členskej krajine. A OSN, rovnako ako Európska únia, týka sa to aj bohatých, aj chudobných krajín, týka sa to krajín so stredným príjmom, aj tých bohatých. E, čiže je to naozaj globálny fenomén a potom máme lokálne reakcie a toto nemôže fungovať Čiže kladiem tú otázku. Zaujímalo by ma. Sú tu nejaké skutočné pokusy na úrovni OSN spustiť istý proces, ktorý bude tiež riešiť formu reagovania, globálneho reagovania na globálny fenomén. Lebo za každým využívame národné prostriedky a takto reagujeme na globálny fenomén, ale to nemôže fungovať. Čiže čo robíme a akú úlohu zohráva Európska únia? Toto je ten politický bod, tá politická vec, o ktorej musíme diskutovať. Čiže bol by som rád, keby nám komisia e, trošku porozprávala o svojej reakcii. A ďalšia vec. E, pani Merkel som poslal list, keď bola predsedničkou G20 a práve tento problém som jej tam opísal. A navrhol som aj jednu konkrétnu vec, teda tematizovať prístup naplnenie e, mm, cieľov udateľného rozvoja v každej jednej krajine, toto tematizovať na úrovni G20. Lebo v OSN dobre prebiehajú nejaké úvahy, aj tu u nás e, v EU sa robia nejaké úvahy, taktiež sa diskutuje aj medzi členskými štátmi, taktiež mimovládky a tak ďalej, ale nemáme žiadne fórum, žiadne fórum, ktoré by mohlo viesť ku konkrétnym výsledkom. Teda uplatňovaná politika zkrátka musí byť sklamaním, pretože nemáme, nemáme fórum, ktoré by bolo akceptované všetkými, tak aby sa tieto veci mohli poslať, pohnúť vpred. Uh, a dostal som potom list od e, ministra, ktorý má na e, starosti kancelársky úrad, pána Altmajera, a povedal mi, no došli ste s tým veľmi neskoro, už sme to mohli dať na program. No, ak to bolo príliš neskoro, tak napriek tomu si myslím, že sa to dá dať na schôdzu na budúce, na ďalšie G20. A naozaj je nevyhnutné, je nevyhnutné, aby všetky inštancie a hlavne tie, ktoré uh, sú najlepšie uh, kvalifikované riešiť takéto veci, uh, že by tieto mali mať takúto možnosť to urobiť. Naozaj je potrebné postupovať k tým či iným smerom, skrátka neaktivita už v tejto fáze nie je možná. Áno, áno, mainstreaming, to je tá vec, e, šal. Mm, keď sme hovorili o africkom samite, ja som rada, že v správe pána Pongu sa hovorí o SDG. E, naozaj SVČ, komisia a tak ďalej, ako by zabudali na SDG a preto sme minulý týždeň mali schôdzi, schôdze predsedov výborov e, s komisárom a ja som hovorila, že tieto cieľ by mali byť v srdci samitu Afrika lebo toto sú naše spoločné problémy, náš spoločný záujem. Čiže nemôžeme ich spomenúť e, raz za čas, keď sa konkrétne o nich hovorí. Nie, za každým, za každým tam musia byť v rozpočtovej diskusii a tak ďalej. Arne, aj ty si chcel ešte niečo povedať? Dobre, potom dáme slovo komisii. Mm, ďakujem, Šal. Prepačte, Myslím, že aj Moris Ponga by chcel počuť od komisie, akú má stratégiu. Myslím, že jeho to zaujíma, že? Že, Moris? Tak Arne, ja by som len rýchlo zareagoval, aby to bolo na programe. Áno, globálna reakcia, napríklad keď sa pozrieme e, na textil, tam máme, e, rady, tam máme stratégiu ACT, e, Minimálna mzda však v textile by mala byť stanovená celosvetovo, aby sa splnili, vyplnili tieto medzery. Takže špeciálne cieľa na tom sa už pracuje a taktiež Európsky parlament to bude správa z vlastnej iniciatívy. Klimatická diplomácia, to je ďalšia vec na posilnenie Parížského dohovoru. Náš výbor by mal dosiahnuť, aby to bolo na programe AKT EU, aby tieto ciele SDG tam boli za každým, aby sa hovorilo aj o osvedčených postupoch. Čiže malo by to tam byť za každým. Ja viem, že to nie je ľahké, ale naša politická práca spočíva vo vysvetľovaní politických stratégií, ktoré uplatňujeme a za každým tam musia byť formulácie SDG. Nielen aby to tam bolo spomenuté, ale aby to tam bolo aj vysvetlené, prečo to robíme, prečo to dáva zmysel a tak ďalej. Keď to my ako politici nenastolíme, tak toto spraví. Ak to robíme my, Európsky parlament toto spraví. Takže možno každý výbor by mohol mať nejakú správu o tom, že SDG musí byť Eh, musia byť eh, za každým súčasťou komunikácie s verejnosťou a ako konkrétny výbor prispieva. Šau spomínal G20 a mňa napadlo my, pardon, medziparlamentné sednutie. Niekoho by sme mohli pozvať eh, z rady, niekoho, kto je možno z G20 a bol tam prítomný, lebo toto je teda fórum kde sa o SDG hovorilo, Merkelová to tam nastolila, ale Nemecko ako také to nerieši až do takej miery. Či toto by sme mali konkrétne riešiť a mali by sme o to za každým žiadať. Komisia dostala veľa otázok. Carlos Belos Garcia z DG nech sa páči potom Eva Koral z čo aj tá dostane slovo, ale ako prvá komisia. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne členom výboru za ich vystúpenia. Najskôr sa vyjadrím k posilnenej koordinácii medzi členskými štátmi v dobrovoľných prezentáciách. Áno, toto je vec, ktorú sme riešili v úvodných fázach po samite. My toto odkážeme teda že tí, ktorí boli zapojení do rokovaní OSDG, to si uvedomujú význam toho, čo hovoríte, tak to povieme. Ale teraz celková prezentácia je koordinovaná generálnym tajomníkom a podpredsedovia Katajnen a Timmermans toto riešia. Takže my tento odkaz parlamentu odozdáme teda, že je tu priestor na posilnenie konzistentnosti. Sú tu určité usmernenia OSN smerom k konzistencii, ale možno sa to náležite neuplatnilo. V tom období možno priorita zo strany komisie bola kladená hlavne na koncept e, reportingu zo strany EÚ a vy ste to spomínali a ja to potvrdzujem, že cieľ pripraviť najskôr správu EÚ o internej externej implementácii SDG v roku 2019. Rok 2019 sa zvolil, lebo keď e, sa v roku 2012 v Rio plus 20 e, vyrokovalo e, to, čo sa vyrokovalo, tak sa hovorilo, že HLPF sa bude stretovať na dvoch úrovniach a každé 4 roky na úrovni hlav štátov. A vtedy EÚ bude mať tú viditeľnosť, či 2019 a potom každé 4 roky. a to zviditeľnenie roku 2019 asi si pamätáte, je dátum, na ktorom sa dostali, to dohodli inštitúcie a členské štáty, pokiaľ ide o synteznú správu o implementácii konsenzu o rozvoji. Čiže aj jedno, aj druhé v tej istej chvíli a budeme na tom pracovať. A ešte zo pár konkrétností. Agile je tohto roka bilaterálky, ktoré prebehli boli tam nejaké politické komplikácie, pokiaľ niektoré aspekty deklarácie, to sa vždy deje na úrovni OSN. Boli tam dobrovoľné národné správy, tematické správy a také podujatie v New Yorku s obrovským úspechom a aj pani McEwan tam bola. Pokiaľ je európsky konsenzus o rozvoji, bolo to odprezentované komunite New Yorkskej našim partnerom bol to veľký úspech. Nehovorím ani tak o tom podujatí, ale o tom načasovaní. Ja si spomínam, že sa v DV hovorilo o príjmaní konsenzu a vtedy vystúpili viacerí, vy pani predsednička a spravodajcovia o načasovaní, teda v čase, kedy Trump hovoril o stiahnutí, o odstúpení od Parížského dohovoru, teda že je dôležité ukázať ako EÚ silnú podporu implementácii SDG konkrétne, pokiaľ ide o rozvojové krajiny a o toto aj v konsenze ide. Čiže to sa potvrdilo. A tiež riešenie globalizácie a týchto víziev typu nerovností, to je dôležité, to my s tým súhlasíme udržateľnosť. A to sú presne tie témy, ktoré sa v novom konsenze na rozdiel od toho, prechádzajúceho objavujú. A fakt sa snažíme na všetkých úrovniach toto zapracovať. V G20 sa to deje, napríklad Čína sa veľmi snažila a Nemecko bolo naozaj lídrom. Poukazovalo na význam SDG v dlhodobej vízii, pokiaľ ide o zasadnutie G20 pre zahraničné veci počas nemeckého predsedníctva. Konkrétny akčný plán, rád vás informujem o tom, že komisia teraz eh, aktívne rieši veci Juncker vystúpil na tému stavu únie. Nie je to v tom vyjadrení, ale je tam teda viacero vecí, ktorým sa zaviazal a povedal do budúceho roka, že pripravíme reflexný dokument o SDG, pokiaľ ide o budúcnosť Európy. Čiže SDG ako dôležitý prvok v prebiehajúcich reflexiách o budúcnosti EÚ. Nebude to nič generické. Ja som presvedčený, že tam jasne uvidíme, čo sa deje a čo by sa diať malo. Táto práca sa už spúšťa a teda pri príležitosti rozpravy o stave únie to predseda komisie avizovala a bude to aj v programe komisie. A teraz pracovná metóda alebo nejaké monitorovanie, áno, je to priorita. Na viacero vecí je potrebné reagovať. Poprvé, indikátory OSN, do, týž, do týždňov, čo Eurostat vypracuje správu, vychádzajúc z indikátorov, ktoré existujú, sú etablované. To je stratégia udržateľnosti EÚ a stratégia Európa 2020, čiže bude to zahlbková správa Eurostatu na túto tému, teda ako sa implementovali SDG s tými metodami monitorovania my sa do toho samozrejme zapájame z hľadiska rozvoje politiky, riešime, ako je to napojené na rámec výsledkov, napojenie na SDG a tak ďalej. A uvedomujeme si, že budeme musieť preukázať, čo sme vykonali. A to je preto máme konsenzus s inštitúciami, kde sme povedali, že 2019 bude ten, kedy budeme hovoriť o výsledkoch, o metodách, ktoré používame v rámci konsenzu. Takže toto sú tie hlavné veci. A ešte zopakujem centrálnym zložkám, ktoré majú na starosti HHPF proces, tak eh, tým samozrejme odovzdám eh, to, čo tu dnes z vašich úst odzneli. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Eurostat, kedy vydá tú správu? V novembri tento rok? Čiže máme na to čakať, hej? V novembri správa Eurostatu. Dobre. SV, čo tu máme? Šal, ty máš ešte otázku na komisiu? Tak teraz ťa poprosím. Áno, toto je dôležitá diskusia, lebo uh, sa týkame naozaj, uh, sa týkame naozaj toho kľúča, toho uh, problému. Áno, máme nejakú stratégiu, nejakú metodiku, ale pokiaľ ide o spravovanie, governance, tam to nefunguje celkom dobre. Pokiaľ ide o G20, máme 4 členské krajiny EU, ktoré sú aj v G20, Taliansko, Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo a komisia. Veď aj komisia je tam zastúpená na G20. Čiže je tu konkrétne tematizovanie E, tejto témy medzi vami a tou G4, teda tými štvormi, štyrmi krajinami EÚ, ktoré sú na G20. No a potom, keď si chceme teda prípravu G20, keď sa chystáte vy a tie štyri krajiny, ako, ako tieto, tieto otázky riešite? Sú tam nejaké rozdiely? Ako, ako, sa, ako sa mm, s nimi popasujete? Nejaká arbitráž? Um, to si viem predstaviť, keďže sú to otázky veľmi, veľmi podstatné. No a mal by som jeden návrh keď dostaneme tú správu Eurostatu. Nebolo by možno dobré zorganizovať diskusiu v pléne o tejto otázke. Lebo naozaj musíme ukázať, že parlament tento problém naozaj rieši. Je veľmi dôležitý. Je rok 2017. 20 mesiacov nás delí od konca tohto funkčného obdobia. V 2015 sme tieto ciele zadefinovali a ich chceme dosiahnuť v roku 2030, no koľko to je, nejakých 12 rokov. Takže naozaj e, sa musíme rozhýbať, aby sme sa k tomu dopracovali. Takže je to nevyhnutá diskusia, preto navrhujem, navrhujem formálne nášmu výboru, aby táto rozprava prebehla v novembri, ak už budeme mať teda k dispozícii tú správu, ktorá teda na plénum to navrhujem. Dobre, SVČ by som dala slovo teraz a potom ešte dám priestor k komisii. Pani Korál, ak máte čo doplniť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, niečo doplním. Najskôr sa chcem poďakovať vám a delegáciu z parlamentu, ktorá vycestovala do New Yorku a tiež sa chcem poďakovať delegácii EÚ v New Yorku za podporu, ktorá bola z ich strany poskytnutá. Takže odozdáme im vaše slova vďaky. HLPF. Ja som tú všeobecnú diskusiu vysledovala Viac než 100 krajín vystúpili, vystúpilo a tá konvergencia naozaj bola cítiť, pokiaľ ide o, o politický záväzok na najvyššej úrovni, pokiaľ ide o tieto ciele. Mnohí členovia výboru však zdôraznili a platí to, že je tu veľký rozdiel medzi krajinami, pokiaľ ide o konkrétny prístup k mainstreamovaniu SDG do národných politik, teda uznanie, že je tam toho potrebné urobiť ešte veľmi veľa a že európske krajiny a inštitúcie EÚ musia lepšie situáciu koordinovať. Áno, bolo tam viacero podujatí, ktoré boli úspešné, organizovaných delegáciou EÚ. Nový konsenzus tu bol spomenutý. Tam bol komisár Mimica a aj predsednička bola súčasťou toho panelu. Naozaj to bolo zaujímavé a diskusia bola veľmi živá. Dokonca zachádzajúc e, za rámec nového konsenzu a niektoré inš- zaujímavé, konštruktívne uh, nápady tam z úst rečníkov odzneli. A teraz otázky týkajúce sa reportingu. Kolega z komisie povedal. Kaspar Frontini z DEVKu ten tiež detálne rozoberal túto tému, takže to je práca, ktorá prebieha. Bude tam spoločná asymetrická správa zo strany EÚ a členských štátov na tému implementácie nového konsenzu. A tiež budeme mať správu o pokroku EÚ, pokiaľ je o HLPF v júli 2019. To ale znamená, Áno, Eurostat pripravuje indikátory EÚ. Prvé pravého pokroku v novembri sa to dozvieme, ale aj toto sa pripravuje. Je to v procese a diskusie prebiehajú. Pretože niektoré z tých indikátorov Skrátka sa uvažuje, či sú v dispozícii potrebné dáta, čiže je to work in progress. Ale poznačila som si vaše otázky, aj vaše návrhy a postupím ich ďalej kompetentným v oblasti reportingu. Ďakujem. Ďakujem. Ešte otázka na komisiu. Tá správa Eurostatu. Eh, jedni hovoria, že to sú len interné aspekty SDG, ale vy ste tuším povedali, že ide o to, ako DEVKO reportuje o vonkajších aspektoch e, pomoci, čiže všetky aspekty, ako, ako to bude s tým Eurostátom. A potom otázka kolegu Gorensa, takže Carlos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, to je správa o implementácii SDG zo strany Európskej únie tejto prvej eh, verzii. No, uvidíme, ako to bude v budúcnosti, ale v prvej eh, eh, v prvej verzii je tamto hlavné posolstvo hm, týkajúce sa internej implementácie. Máte v tom pravdu. No a budeme tam mať správu generálneho tajomníka OSN a tiež bude tým dotknuté aj to, čo robíme v interne, ale a Áno, ide o to, aby prešlo to prvé posolstvo. Pokiaľ ide o SDG 17 a spôsoby implementácie obsahuje dôležité e, otázky týkajúce sa oficiálnej rozvojovej pomoci, týkajúce sa obchodu alebo celého e, radu podobných problematík. Ale ten hlavný nástroj e, pre reportovanie, pre poskytovanie správ o rozvojovej eh, pomoci. To bude eh, ten nástroj, eh, ktorý sme pripravili a začneme z HLPF 2019. Samozrejme, existuje arbitrážny systém tých šerpov a tak ďalej. Nepôjdem do podrobností, ktorý umožňuje zakomponovať rôzne pozície EÚ do týchto cieľov, ale Nemyslím si, že tam bude nejaká veľká arbitráž potrebná. Sú tam určité mm, e, rozdiely, áno, ktoré boli už aj e, prejavené, e, mm, ale ty pre proeurópsky aktéry zdieľajú jasné spoločné stanovisko, že SDG sú veľmi konzistentné s európskymi cieľmi a hodnotami a, a preto e, implementácia SDG e, e, je príležitosťou a nie žiadnou prekážkou a aj ostatný vývoj ukazuje, ako tie, tých 5 P, planeta, prosperita, ľudia a tak ďalej sú v súlade. Mm článok 21 e, e, z mluvy. E, takže toto sú dobré cieľa, musíme ísť ďalej e, trvať na e, trvalo udržateľnom rozvoji v e, rámci Európy. Európa je silná. Myslím si, že nadchádzajúce HLP v 2019 sa budú uberať len tým smerom, že tieto posolstva budú ešte posilnené. Ďakujem pekne, takže všetci v tom máme teraz trochu jasnejšie, čo navrhujem naše národné parlamenty 21. novembra E, sa stretnú a skôr by sa mali predtým ešte stretnúť naši e, koordinátori Arne. Musíme si vypracovať e, agendu, keď budeme mať možnosť vysvetliť našim národným parlamentom, aby teda vedeli, o čo ide. A potom treba ešte sa rozprávať o tej analýze Eurostatu a mať koordinovanú diskusiu, ako s týmto zaobchádzať. Buď teda plenárka alebo nejaké spoločné e, stretnutie e, viacerých výborov, prísť teda na nejaký systém, ako by sme e, s tým mohli ďalej zaobchádzať. A každý rok by sme mali mať rozpravu o tom, ako sa lepšie pripravujú tie HLPF, mm, aby sme systematicky sa pozreli na to, ako veci prebiehajú. Pozreli si správy z jednotlivých členských e, štátov, aby sme mali systematickejší monitoring. A samozrejme sú to aj ďalšie nápady, ako by sme mohli v tejto veci postúpiť ďalej. Určite tam aj naša správa z vlastnej iniciatívy pre 2019 tým by mohla byť ešte predtým, než bude vypracovaná správa za celú EÚ. A pozrieť sa na to, ako to bude s delegáciami, ako pôjdeme na misie, pozorovateľské misie pri e Lepakovárne povedal, ako my nebudeme hovoriť o SDK. budú budú o tom hovoriť a iní. Takže mali by sme sa dohodnúť na nasledujúcom zasadnutí koordinátorov, ako budeme zaobchádzať s týmito SDG a potom e, možno Arne môže spolupracovať aj na tom programe na 21. november pre tie národné e, parlamenty. Takže je to takto v poriadku. Ďakujem komisii, ďakujem SVČ a tešíme sa, ako budeme ďalej pracovať na týchto SDK. teraz pôjdeme, prejdeme k článku k bodu 15 ja mám tu e, skupinu návštevníkov z môjho regiónu, e, čiže kolega e, Pavel preberie predsedníctvo a potom sa vrátim, takže on bude predsedať celému tomuto bodu 15. Okay, <clears throat> colleagues. Dobre kolegovia, bod 15 dnešného programu Svetový deň výživy 2017 pochopenie a riešenie súvislosti medzi potravinovou bezpečnosťou, konfliktmi, vysídľovaním a migráciou. Poprosím odborníkov, aby sa k nám pripojili tu na pódiu. And uh, I'm going to start with some introductory Začnem uh, niekoľkými úvodnými poznámkami. 16. október bol sen označený mm, za Svetový deň e, výživy a náš e, výbor sa rozhodol, že to bude jeden z medzinárodných dní, ktoré e, budeme si pripomínať. V ostatných rokoch sme mali viackrát výmenu názorov o stave globálnej bezpečnosti potravinovej hm, niekedy e, v rámci našho výboru, niekedy aj s ostatnými e, výbormi, ako napríklad s výborom Agery a, a Libe. Zdá sa e, to byť dôležité, pretože než tohto ročný Svetový deň výživy sa tiež zaoberá prepojenie medzi migráciou, bezpečnosťou potravín a rozvojom vidieka. Túto príležitosť teda využívame na to, aby sme dnes diskutovali o správe o stave potravinovej bezpečnosti a výživy na svete 2017, ako aj o nedávnej správe VFP o potravinovej bezpečnosti, konflikte e, Eh, medzinárodnej eh, migrácii pod názvom eh, pri koreňoch exodu. Počas leta Európske centrum pre, rozvoj pre management rozvojových politik v spolupráci s Action Aid zverejnil diskusný dokument k ohľadne prepojenia medzi bezpečnosťou pod potravinovou bezpečnosťou a migráciou. Takže dúfam, že aj k tomu si niečo eh, vypočujeme. Takže dnes eh, sa pozrieme, mm, ako to eh, je s tým prepojením medzi emigráciou, bezpečnosťou, konfliktmi, vysťahovaním. Mm. Dovolte mi, aby som privítal našich dnešných hostí Arifa Husajna, Kristínu Amaral a Paulinu Picoto Molinu. Najprv dám slovo pánovi doktorovi Arifovi Husajnovi. Máte asi 10 minút, nech sa páči. Príjemné popoludne, pán predseda, vaše veličenstva dámy a páni. Sme tu pri príležitosti Svetového dňa výživy je mi ľúto, že musím povedať, že nemám nejaké dobré správy táto správa, ktorú ste e, spomínali ako e, prvú e, hrane potravinovej bezpečnosti, sa zaoberá potravinovou bezpečnosťou vo svete a bola vydaná v septembri. 10 rokov nám klesal počet ľudí, ktorí trpeli pod vyživou, ale teraz poprvýkrát opäť hovoríme, že ich počet narastá. V 2015 777 tisíc ľudí bol bol, teda trpelo pod výživo a dnes už ich máme 818 miliónov. Mm, z týchto 818 miliónov e, ľudí 60 žije v oblastiach postihnutých konfliktmi. A po 150 105, teda z tých 155 eh, miliónov postihnutých eh, detí postihnutých hladom, 75 ich žije v týchto konfliktných oblastiach. V roku 2016 80 našich zdrojov eh, bolo, putovalo do týchto oblastí postihnutých eh, konfliktmi. Takže toto je eh, tá obvyklá situácia, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. Pokiaľ sa pozrieme eh, na situáciu akutnej potravinovej nedostatočnosti, najmä v krajinách postihnutých suchom či povodňami, počet narastol na 208 miliónov postihnutých ľudí najväčšia kríza potravinová, eh, no teda 10 eh, eh, z tých najväčších potravinových kríz sú krízy vyvolané samotnými ľuďmi. Musíme sa pozrieť na prepojenie medzi konfliktmi, medzi potravinovou bezpečnosťou a migráciou. Ostatné Eh, údaje, ktoré eh, máme, eh, je, že 65 miliónov ľudí muselo odísť z postihnutých oblastí. Hovoril som o štúdii, ktorá v marci bola vydaná, kde sme skúmali, čo sa deje v súvislosti s migráciou, ale chcem vysvetliť príčiny, prečo mm, sme to urobili. Pozreli sme sa v 2015 na Asýrii Sýriu a v treťom štvrť roku 2015 tam došlo k veľkému nárastu počtu obyvateľov, ktorí opustili Sýriu a putovali do Európy. Takže eh, čo sa tam udialo? Kríza začala už v 2011 a prečo ľuďom trvalo tak eh, dlho, kým začali sa eh, presúvať smerom von zo svojej krajiny? Aby sme túto tak povedať, vedeckú otázku mohli riešiť, čo sme urobili e, empirickú štúdiu a tiež sme rozprávali s ľuďmi, ktorí sa odsťahovali. Pokiaľ ide o empirické štúdie, čo sme urobili v tomto smere, pozreli sme sa na tie príčiny migrácie, čo e, malo na ňu vplyv a pozreli sme si údaje 128 krajín z 1990. A čo sme zistili? Boli to určité fakty a Eh, jeden z nich veľmi kritický a síce, že eh, migrácia sa eh, pohybovala stabilne na úrovni 3 250 miliónov ľudí. Ľudia Mm, väčšina e, e, z nich chce ostať v Afrike. 8 z 10 z azijských migrantov chce zostať v Ázii. 9 z 10, kto, 10 ktorí sa mm, e, pohnú inak sa sú smerovaní do krajín s vyššími príjmami mm, keď sa zvyšoval hlad o 2% viac ľudí e, migrovalo. 0,8 ľudí viac e, migruje z e, konfliktných oblastí. Ďalšia vec, ktorá tu bola dôležitá, je, ak dôjde ku takýmto konfliktom. Priame rozhodnutie nie je opustiť e, krajinu. Ľudia v e, Sýrii boli najprv lokálne e, vo vnútri štátu premiesňovaní viackrát skôr, než boli premiesnení do susedných krajín. Mám len 10 minút. Pokiaľ teda ide o odporúčania, čo sme zistili. Najprv je potrebné postarať sa o politické riešenie konfliktov, ak je to možné, veci sa zlepšia, v opačnom prípade veci pokračujú A Potom e, druhá vec, ľuďom by, malo byť pom- by sa malo pomôcť v ich krajinách alebo v e, susedstve ak eh, chcete eh, eh, niekoho v Nemecku podporovať, bude vás to 60 hm, krát viac stať, ako keby ste ho podporovali priamo v Libanone alebo inde. Tretím záverom bolo, že väčšina z týchto e, konfliktov, teda že ich je stále viac, e, e, stále viac trvajú, stále dlhšie trvajú. Syrii už 7 rok, takže keď konflikt začal, mnohí boli deti, ktoré sú tínedžeri, žiadne vzdelanie teda nemajú. 9 z 10 migrantov z, e, z nízkopríjmových krajín odchádza do krajín s vyššími príjmami. E, Libanon prijal utečencov z Južného Sudánu a je najväčším mm, príjmateľ migrantov z Afriky. E, takže ak tieto veci sa nám nepodarí vyriešiť, bude to všetko veľmi, veľmi komplikované. Posledné odporúčanie bolo nasledovné. Ehm, Učečenci využívajú mobily, e, sociálne médiá a prostredníctvom nich sa informujú, akými cestami sa budú uberať e, a kde e, sú tie benefity najlepšie. Takže mm, vidíte tam kde sú väčšie benefity, tak tam sa ľudia presúvajú vo väčšom množstve. E, často sa to vymieňa v reálnom čase tieto informácie. Tie osoby, ktoré opustili krajinu pred vami, e, vás priamo informujú. Čo je dôležité, e, je tento nový spôsob práce, čo chcete, chcete podniknúť mierové kroky a zároveň aj humanitárnu e, pomoc poskytnúť. E, tri e, základné usmernenia tu platia, keď sa poskytuje pomoc, treba zabezpečiť, že nikto, nikomu nebude poškodené. Je všade, kde je možné, robte humanitárnu pomoc, e, vy e, budujte túto e, odolnosť, zachránte živobytie. Často počujeme o tom, že sa potraviny používajú vo vojnách prakticky ako zbraň, ale môžem vám povedať, že môže byť potravinová pomoc použitá ako zbraň mierová. Takže ponúknuť týmto ľuďom aktuálnu pomoc. Je dôležité, takto sa veci zlepšujú. A posledná moja pripomienka sa týka následovného, či ide o, o Severnú Nigériu, o mm, iné krajiny, Jemen, Somálsko. Musíme e, hovoriť e, najprv o miery, ale kým sa k tomu mieru dopracujeme, sú tam dve veci, ktoré sú veľmi dôležité. Tá jedna z nich je prístup e, humanitárnej pomoci a trvalo udržateľný prístup, teda primerané financovanie je to druhou dôležitou e, e, vecou. Často sa stáva, že buď neviete e, k tým ľuďom sa dostať, alebo keď sa k ním aj dostanete, je to príliš nákladné alebo je spojené s rôznymi základmi Ďakujem pekne, výborne ste si to načasovali, presne 10 minút ste mali. Kristina Amarel, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda teda, vážení poslanci a hostia. Je mi cťou, že tu dnes môžem k vám prehovoriť pri príležitosti oslavy Svetového dňa výživy 2017. E, je to venované budúcnosti mm, a migrácia. To je veľmi aktuálna problematika, pretože ľudia opúšťajú svoje domovy vo obrovských počtoch, vo oveľa väčších počtoch, než kedykoľvek predtým od druhej svetovej eh, vojny. Je to najmä vzhľadom eh, na konflikty a tiež kvôli politickej nestabilite. Eh, čo by som chcela zdôrazniť je, že migrácia môže môže byť spojená aj s rôznymi e, stratégiami na riešenie tejto situácie. E, v postihnutých krajinách dochádza k e, potravino, o nedostatku potravín, je zlý prístup k sociálnej pomoci, dochádza k znehodnocovaniu zeme a vznikajú dokonca, prispievajú k tejto neistote aj prírodné katastrofy, ako napríklad sucha. Eh, minulý rok 244 miliónov migrantov sme eh, evidovali, ale tiež eh, veľké počty ľudí boli presúvané v rámci svojej rodnej krajiny. Takže toto si vyžaduje globálne aktivity. Európsky parlament mal v júni 2017 konferenciu o manažmente migrácie a vyzval na koordinované a globálne aktivity v tomto smere. Ja sa chcem sústrediť na dopady migrácie na vidiecké oblasti. Áno, je potrebné viac investovať do možnosti zamestnania najmä pre mládež a pre ženy. Prečo mládež a prečo e, ženy? Tri e, štvrtiny obyvateľstva totiž žijú z aktivít v poľnohospodárstve. Majú e, malý, malú pôdu, ale nedokážu sa z nej uživiť. Mnohí migranti pochádzajú z vidieckých oblastí 440 miliard miliárd eur sa vracia späť do týchto, teda tých remitencií, čiastok, ktoré platia zo zahraničia, ide späť do vedeckých oblastí. Väčšina z migrantov sú mladí ľudia. Tiež e, sme e, zistili, že e, je obrovská migrácia smerom von z týchto aktivít. Európske centrum minulý rok eh, vypracovalo eh, štúdiu, kde sa zohľadnila štruktúra domácnosti, eh, poľnohospodárstvo a postavenie žien v spoločnosti. A bolo jasné, že v mnohých týchto oblastiach už tomu vidieku sa darí trochu lepšie a už je tam viac žien zapojených do aktivít Mm, keď sme cestovali eh, v, do Nigérie a do Mali, tam sme videli len starších ľudí, ženy a eh, deti, eh, ktoré tam sa snažili prežiť a často ich príbuzní zahraničí neboli schopní posielať finančné prostriedky. Tie transformácie a tie zmeny eh, vo, eh, vo vidieckej oblasti sú kľúčovými hnacími motormi migrácie. Tiež sa očakáva, že v budúcich rokoch medzi 2015 až 30 eh, to bude rast 150 miliónov ľudí, ktorí budú mladí a budú potrebovať pracovné miesta a príjmy. <clears throat> Migrácia je uh, teda uh, riešením pre mnohých ľudí. Je to aj súčasťou procesu rozvoja. Vo všetkých hospodárstvách, ktoré prechádzajú transformáciou, uh, Vidíme e, pohyb ľudí, ktorí hľadajú lepšie e, príležitosti. Je to nevyhnutné, takže migrácia tu ostane. Investície do e, poľnohospodárstva a do rozvoja vidieka, do podpory vzdelávania, odborného vzdelávania lepších služieb, dopravných sietí, väčšieho využívania IKT vo vidieckých oblastiach. To by tiež e, znamenalo nové príležitosti, nové miest, pre nové miesta. Tiež by to pravdepodobne zvýšilo odolnosť e, obyvateľstva a komunít, ktoré sú často z dosť e, chudobných oblastí. Ale rozvoj to samozrejme všetko nevyrieši. Treba tu mať vyváženosť medzi globálnymi politikami a prístupom k regulovanej, usporiadanej migrácii, ktorá by bola prínosom pre krajiny e, cieľové. A tiež treba sa zabrať vidiekom, obzvlášť pokrytie subsaharskú Afriku, Musíme tu eh, eh, vlastne zmeniť hru. Nie je tu len investície do eh, poľnohospodárstva, hlavne o tie mimo poľnohospodárstva. Treba zmeniť kontinuum medzi teda v oblasti toho, ako vyzerá ju vidiecké oblasti tu. Malé mesta. E, to je to, čo vytvára dopyt po poľnohospodárskych produktoch, vytvára trh pre veľké mestské oblasti. Treba teraz zabezpečiť určitú mieru agregácie, ktorá by takisto e, e, zatraktívnila Poľnohospodárstvo. Treba teda do viacerých sektorov investovať. V mnohých e, krajinách e, toto zaostáva, takže stane sa, že ľudia opúšťajú vidiecké oblasti, snažia sa hľadať lepšiu budúcnosť a napokon len zvýšia populáciu mestských, e, chudobných e, v rozvíjajúcich sa krajinách. A ak sa nič neurobi pre zmenu tohto trendu, Môže to poviesť v, budúcim, v budúcom desaťročí k e, ďalším e, miliónom ľudí, ktorí opustia poľnohospodárstvo. A tieto čísla hovoria same za seba, pretože bez e, skutočnej zmeny v prístupe k vidieckému rozvoju Súvisí to teda aj so správou o potravinách a poľnohospodárstve. Súvisí takýto nový prístup k vedeckým oblastiam, e, pretože vidiek to je tiež forma kultúry, ako si ľudia vyberajú svoje e, produkty, ako e, vyzerá oblasť, ktorej žijú. To veľmi úzko súvisí s kultúrou. Treba teda vytvárať viac prepojení medzi vidieckými oblastiami a malými mestami, ktoré zabezpečujú toto kontinuum v týchto oblastiach. To určite zabezpečí dobrý eh, prechod, eh, ktorý prinesie eh, nové služby v agropriemysle, ale aj environmentálne služby v oblasti spracovávania, dopravy, čo môže predstavovať naozaj riešenia pre ľudí, ktorí si zvolia možnosť ostať vo svojich krajinách. S IOM, mm, mm, skupinou pre globálnu migráciu, sme sa snažili sústrediť na prepojenie e, potravinovej bezpečnosti, migrácie, poľnohospodárstva a e, teda klimatických zmien a e, E, snažili sme sa rozmýšľať nad tým, ako ľudia môžu, ako sa im môžu zabezpečiť lepšia budúcnosť v ich e, krajinách pôvodu. Treba e, poukazovať na prepojenie medzi teda týmito skutočnosťami a konfliktami. Treba však povedať, že migrácia je súčasťou procesu rozvoja. A ako ekonomike prichádzajú transformácie, ľudia sa vlastne presídľujú a výzvou je venovať sa ekonomickým aspektom, ale aj sociálnym pretože je tu e, tiež veľká medzera, pokiaľ ide o politiky sociálnej ochrany, ktoré by pomohli tým najchudobnejším, aby podnikli riziko a, a e, skúsali nové a, e, pracovné miesta, ktoré by zabezpečili lep, a, lepšiu situáciu v vedeckej oblasti. Integrovaný e, prístup e, k vidieckej oblasti je tu naozaj veľmi potrebný a bol by prínosný. Ďalej, Európsky investičný e, plán mm, je tu kľúčovým faktorom. Určite ho vítame. Umožní lepšie využívanie verejných aj súkromných financií synergickým spôsobom, ktorý prispieje k znižovaniu chudoby a odstraňovaniu hladu a dosiahnutiu e, cieľov trvalodržateľného rozvoja. Ďakujem. A som teraz Paulina e, Bicoto Molina. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem kolegom za ich prezentácie. Ja budem nasledovať váš príklad a nebudem sa vás snažiť unaviť PowerPointom. <clears throat> Mám zložitú úlohu doplniť vaše veľmi celistvé prezentácie. Chcela by som sa teraz sústrediť e, trošku bližšie na to, čo to znamená pre Európu, európske politiky, ako ich poznáte e, z e, CDPM. To e, sa spomína aj v tomto dokumente, kde sa spomína e, migračný program a program pre potravinovú e, bezpečnosť v ich prepojení. Štyri kľúčové posolstva, ktoré veľmi opakujú to, čo hovorili kolegovia predo mnou, musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o tie vysoké e, očakávania, keď hovoríme, že sa budeme venovať týmto e, príčinám e, presídlenia. Po druhé, musíme postupovať inteligentne, aby sme dosiahli dlhodobé zmeny, ktoré budú zlepšovať situáciu v oblasti potravinovej istoty. Treba sa zaberať humanitárnou pomocou, riešením konfliktov, štruktúrálnymi zmenami tento prístup FAO sa nám páči a musíme byť zároveň ako európske krajiny eh, eh, koherentní aj v našich globálnych eh, obchodných politikách, napríklad v oblasti rybolovu, naše vlastné spôsoby konzumu a podobne to tiež ovplyvňuje týchto potenciálnych migrantov. Takže To, čo e, Kristina e, povedala, že migrácia je e, integrálna súčasť rozvoja, zdá sa, že je riziko, že sa na to v momentálnej európskej diskusii zabúda. V roku 2013 sme tu mali silný záväzok sústrediť sa na pozitívne efekty migrácie, na rozvoj. Teraz e, vnímame migráciu veľmi cez prízmu bezpečnosti. Ehm, k výskumu kolegov, aký dopad to e, malo na politiky EÚ, e, typ financovania výšku, vám odporučím túto vynikajúcu štúdiu. Ale e, ten prepoj rozvoj, k prepojeniu rozvoja a migrácie Ospravedlňujem sa, nie som až taká skúsená rečníčka ako e, moji kolegovia. Hľadám slova. Je to naozaj komplexný príbeh a faktory, ktoré e, ovplyvňujú rozhodnutie migrovať. Tých je veľa a keď povieme, že sa budeme venovať príčinám migrácie, e, to znamená, že e, sa môže podariť opak, pretože to môže e, podporiť na začiatku migráciu predtým, než e, sa tá krivka spomalí neskôr. Požiadali ma, aby som sa viac venovala zhodnoteniu toho, čo presne EÚ urobila v tejto oblasti. Chcem spomenúť e, e Trestový fond EÚ pre Afriku, ktorý bol e, rozhodnutím bol v lete v roku 2015 vytvorený. Momentálne financuje 117 programov e, vo výške 1,9 miliardy eur. Severnej Afriky až po e, Sahel. Financujú sa tu rôzne projekty ekonomickej povahy, e, odolnosť, podpora základných e, služieb, potravinová bezpečnosť, vyživová bezpečnosť, ale aj sociálne politiky, ktoré ste spomenuli, vzdelávanie, zdravie, základná ochrana, ochrana životného prostredia, projekt, ktorý zlepšuje riadenie migrácie, a sú tu aj programy, ktoré e, posilňujú stabilitu a riadenie krajín v krajinách pôvodu. Samozrejme, rada by som vám poreferovala aj o dopade týchto programov, ale je predčasné niečo hovoriť o ich štruktúrálnom dopade. Pripravujú sa e, štúdie z našej strany o tomto. Vo všeobecnosti musím povedať, že je tu potenciál pozitívneho dopadu vďaka zvyšenému financovaniu pre e, oblasti, ktorým sa e, nevenovali predtým partneri napríklad aj v cezhraničných oblastiach, ktoré boli politicky zanedbávané. Tu sa uh, teda zlepšilo financovanie uh, spolupráce napríklad v africkom rohu a, a na papier ide o holistický prístup a uh, zohradňuje e, komplexnú e, dynamiku migrácie, ale ešte stále treba zhodnotiť, e, aký to má komplexný vplyv v týchto veľmi citlivých oblastiach, obzvlášť v Sahele a v africkom rohu. Eh, tu máme tradičné migračné vzorce, ktoré sú veľmi dôležité, dôležitou stratégiou prežitia. Kolegovia, ktorí eh, mm, študujú tieto meniace sa eh, vzorce migrácie, sa práve zaoberajú tým dopadom týchto zmenených <clears throat> priorít a hovoria, že vlastne toto môže mať e, negatívny e, vplyv na tie tradičné e, migračné vzorce a môže to negatívne ovplyvniť rozvoj. A ešte by som chcela spomenúť ďalšie dva body. Je tu veľké úsilie e, e, vytvoriť premostenie medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou. Ešte stále je to však veľmi vzdialené od reality a darcovia by e, sa mali snažiť pochopiť záujem organizácií v partnerských krajinách aj samotných rozvojových partnerov a snažiť sa e, zaoberať e, posilňovať teda trvalú udržateľnosť v e, tých partnerských krajinách, aby sme tu nemali len humanitárnu pomoc, ktorá zdá sa funguje, on zhora, aby sme, potom úzka spolupráca s vládami, treba podporovať národné, regionálne inštitúcie, ktoré majú zohrávať dôležitú úlohu. A v tejto migračnej otázke. Conclude with a, a, um, a, a mission for, for, uh, for you to Takže e, takým môjim posolstvom e, pre vás by bolo, aby ste boli politicky inteligentní e, v tejto téme, vnímali význam investovania do lokálnych inštitúcií, ktoré majú možnosť spôsobiť rozdiely priamo v teréne. Treba tiež investovať do lepších údajov diferencovanejších a ako EÚ tiež e, potrebujeme zabezpečiť e, e, súlad a vidieť ďalej než len za hranice oficiálnych rozvojových programov. Treba sa zabrať aj politikami, ktoré môžu mať negatívny vplyv na živobytie, čo môže viesť k vyšším číslam v oblasti migrácie. Ďakujem. Okay. Thank you all speakers. Excellent Ďakujem pekne všetkým rečníkom, naozaj vynikajúce prezentácie. A teraz dávam priestor poslancom, aby vystúpili. Dúfam, že to budú krátke otázky, pretože rečníckého času nie je veľa. Maximálne dve minúty dostanete. Pani Hojbuch bude ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým trom hosťom za ich prezentácie, hlavne ten posledný príspevok, ktorý bol taký veľmi triezvy a jasne ukázal, aký manevrovací priestor vôbec máme k dispozícii, sa mi páčil. Otázka, ako tých ohrozených, um, ako ich um, vyzbrojiť, e, aby neboli takí zraniteľní. E, vy ste hovorili o viacerých oblastiach. Podľa mňa polnohospodárstvo zohráva dôležitú úlohu, ale ako to spraviť v praxi? Máme dve možnosti. Buď to náš priemyselný agrárny model budeme exportovať, ale zaručím, že to Zaručujem, že to nedonesie toľko pracovných miest, pretože my sme e, prišli v Európe industrializáciou polnohospodárstva o veľa pracovných miest, čiže tak by sa stalo mm, aj tam. Ale nejaké agrárno-ekologické postupy, nemám na mysli biopolnohospodárstvo, ale skôr integratívne, obehové, e, modely, ktoré zahrňajú aj sociálnu otázku, e, teda obrábanie pôdy e, priamo na mieste a tak ďalej. Čiže v rámci týchto programov by sme mali vytvoriť istý know-how pre tých, ktorí tam sú, výmena e, informácií, výskum zacielený práve na ich potreby. A potom ďalšia dôležitá vec, to je koherentnosť politiky. Aj o tomto sa stručne už hovorilo nedosiahneme tam na mieste nič, ak nebudeme koherentní v našich politikách. Keď hovoríme o um, potravinách, keď uh, celosvetovo budeme vsádzať na exportné stratégie, stratégie otvoreného obchodu, tak uh, sa ďaleko nedostaneme. Keď biopaliva, európske finančné inštitúcie ktoré sa súčasňujú takých uh, dílov, uh, skupujú pôdu. Keď nebudeme naozaj koherentní, tak uh, sa naozaj nikam nedopracujeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Charles Görens. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel zamerať na jeden jediný aspekt, a teda urgentná humanitárna pomoc v konfliktných zónach. Už od začiatku roka vieme, že chýba asi 6 či 7 miliard eur alebo dolarov, neviem, na financovanie humanitárnej pomoci v krajinách postihnutých kruzov Južný Sudán, Jemen, Somálsko. Keď čítam závery stavmy G7, e, uvedomujeme si problém, to tam vidím a v tých záveroch to je. Čo sa udialo v Talmine, keď e, predseda talianskej rady hovoril o tejto kríze a poukázal na tých 6 miliárd, tak Trump si zložil sluchadla, zložil si sluchadla, to bolo zjavné, že o tom nechcel nič počúvať. A mňa by zaujímalo, ako to vyzerá momentálne. Aký je stav financovania týchto kríz? Ak zistíme, že 100 tisíce ľudí sú ohrození hladom, lebo peniaze sa nemobilizovali. Chcem sa spýtať expertov, čo robia preto, aby do budúcna predišli takéto nedotknuté do nedostatku peňazí. Nebolo by náhodou dobré zamyslieť sa nad nejakým modelom financovania, nejakého predfinancovania, Napríklad e, zoberme ako financujúci subjekt Svetovú banku, ktorá by potom tieto prostriedky mm, žiadala formou refinancovania. Čiže nebyli by sme sa takto tejto otrasnej situácie, v aké naozaj ľuďom hrozí, že zomrú od hladu, pretože tie financie nesahujú výšku potrieb. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme. Experti odpovedia o chvíľočku, lebo najskôr si vypočujeme aj komisiu a SVČ. Za komisiu tu máme tuším dvoch rečníkov, každý naozaj iba pár minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Som z DG Devko. Chcem povedať, že naše DG sa zaoberá a zapája do tejto diskusii, pokiaľ ide o potrebnú bezpečnosť, konflikt, migráciu teda nielen v diskusiách sme aktívni, ale reagujeme na potravinové krízy a tam spadá aj prevencia, ehm, reakcia a obnova. Máme naozaj mnoho nástrojov reakcie. Rád by som však spomenul dva. Máme etablovanú spoluprácu ehm, dvojité FP, ehm, DG Echo a ďalšími. A pokiaľ ide o globálnu správu o potravinovej kríze, to je naozaj výročná správa. V, 8, v roku 2018 už bude vydaná tretia takáto správa. A je to naozaj taká momentka všetkých potravinových kríz na planete v danej chvíli. Deje sa to vzdelanou metodikou a robia to partnery. Máme 8 zakladajúcich členov, tak máme 8 členov EU a WFPO sú zakladajúci členovia a tý, teda sa rozrastlo na 8. V roku 2017 správa vykazovala 48 kríz, 11 krajín sa týkali konflikty a vysoká potravinová nebezpečnosť, alebo teda Eh, neboli zbočené potrebné potreby. Jemen, Južný Sudán, Nigeria, to sú zároveň aj konfliktné krajiny. Konfliktné krajiny. Potom s touto globálnou správou súvisí aktivácia globálnej siete proti potrebným krízam. To spustili komisári Stylianides a Mimica spolu s eh, FAO na samite, humanitárnom samite v Istambule a cieľom je, vychádzajúc z informácií v globálnej správe, je podporovať globálnu diskusiu a zlepšiť koordináciu. A toto je podľa nás kľúčové, keď sa zaoberáme konfliktami a potrebnou bezpečnosťou. Ďakujem. Nech sa páči ďalší zástupca komisie. Ja som z ECHO mala som pocit, že by bolo dobré podeliť sa s vami o nejaké čísla v oblasti potravinovej pomoci a vyživovej pomoci. Je to asi polovica rozpočtu ECHO. A v roku 2016 to tak bolo. Celková suma 917 miliónov eur na vyživovú a potravinovú pomoc. hlavný partner. VFP je náš hlavný partner, FAO tiež je v top 10. A tie štyri krajiny ohrozené hladomorom, Európska komisia, ECHO a kolegovia z rozvojovej oblasti od všetko roka zmobilizovali mm, dodatkové prostriedky na tieto krízy, čiže Nigeria a Čad, región jazier, tam je to asi 105 miliónov, Somálsko 120, Južný Sudán a susedný región 250 a Jemen 116. Toľko stručne z mojej strany. My uplatňujeme integrovaný prístup k humanitárnej pomoci. Snažíme sa zvýšiť odolnosť lokálnych komunít. a využijeme informačné systémy a systémy časného varovania v oblasti potravnej bezpečnosti. Ďaká kolegom z OSN, ktorí nám v tejto oblasti život veľmi uľahčujú. A humanitárna pomoc je za každým nezávislá, založená z tých zásadách a potrebách, ale uznávame limity samotnej humanitárnej pomoci, hlavne teda v konfliktných situáciách, Kým nebude politické riešenie krízy, tak budeme sa snažiť. Ďakujem pekne. Dobre, a teraz ešte SVČ. Ja by som sa stručne chcela vyjadriť tejto téme a humanitárnej e, pomoci, dokument z maja 2017 a spoločné oznámenie Európskeho parlamentu a Rade, strategický prístup k odolnosti v externých aktivitách EÚ e z júna. Chcem pripomenúť, že máme širšiu definíciu odolnosti. Vnímame to tak širšie. Nede iba o potravňovú bezpečnosť, alebo je opak, ale tiež to riešime zo štátnej perspektívy alebo perspektívy spoločnosti. A toto rozhoduje o tom, ako budeme reagovať a aké stratégie uplatníme. Je zjavné, že ten prístup musí byť integrovanejší, pokiaľ ide o humanitárnych aktérov, rozvojových aktérov, mierových, pokiaľ ide o diplomáciu a teda politikov takýchto aktérov. My sme v Taline na neformálnej rade pre veci diskusiu s členskými štátmi na túto tému. Máme niekoľko pilotných krajín, ktoré boli schválené na testovanie tohto nového prístupu k tomuto prepojeniu ktoré to sú Sudán, Uganda, Nigéria, Myanmar, Irak a ešte jedna, je ich šesť. Čad je tá posledná. A teraz s delegáciami začíname hovoriť o tom, čo chceme konkrétne v teréne robiť. Či bude to prístup konkrétny pre krajinu, chceme spojiť všetky síly, aby sme riešili tieto krízy alebo podporili riešenie týchto, týchto naozaj dlhotrvajúcich kríz. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz budú môcť reagovať panelisti. Navrhujem opačný postup. Pani Molina ako prvá. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za všetko, čo odznelo. Vyjadri sa tomu, čo som počula. Prvá rečnička zdôraznila to, že Európska komisia a členské krajiny EÚ môžu investovať do štruktúrálnych riešení na posilnenie potravinových systémov lokálnych a regionálnych a že to dá robiť cestou investovanie do výskumu a inovácií. A to je naozaj vynikajúci príklad dlhodobej vízie, A musí to byť politicky inteligentné. S zohľadnením lokálnych aktérov, ktorých inovačná kapacita musí byť posilnená. Čiže nevnímame to iba ako nejaký medzinárodný výskum a tak ďalej, ale naozaj lepšie prepojenie priamo v teréne na malých farmárov s tými extenčnými službami, ktoré sú často oslabené, nejaké národné a regionálne výskumové centra. Tam sa skrývajú tie príležitosti riešenia niektorých príčin nedostatku potravín. Teším sa, že komisia má v pláne prepojiť všetkých aktérov humanitárnych a rozvojových v zmysle toho integrovaného prístupu, lebo to fakt treba. Ďakujem. Pani Amaral, ďakujem. Ja by som to poňala z hľadiska udržateľnosti, čiže aký model rozvoju polnospodárstva, rozvoja polnospodárstva by sme chceli do budúcna. 85% fariem celosvetovo majú, má menej ako 2 hektáre a to platí pre európske krajiny, mnohé, a potom pre krajiny možno v Ázii, subsaharskej Afrike a tak ďalej. A no, tam tá produktivita práce nie je až taká vysoká, ale je tam vysoká produktivita pôdy. A teda modely minulosti také, ktoré boli e, vysoký input, e, veľmi intenzívne na spotrebu energie a vody, tak tieto naozaj e, do budúcna nie sú systémové že to neobstoja v systéme, kedy klimatické zmeny e, sú obrovským problémom a dosahujú sa teda určité limity produktivity. Takže prístup k pôde 50. výročie uh, usplnení, pokiaľ ide o držbu pôdy, sa oslavilo <clears throat> konsolidácia pôdy. Je to proces, ktorý ide na prospech všetkým, ktorý je férový, um, rovnovážny? Mm, asi nie, ale keď máme chudobu, väčšia produktivita ako pôdy, tak aj e, práce, ale chudoba sa neznižuje, neznižuje, takže žiadne riešenie sa nečrtá. Stále je veľa ľudí, ktorí sú vynechaní. Um, to sú tí chudobní, ktorí sa musia uh, vysťahovať do svojej e, pôdy a často sa stiahujú do miest, kde naďalej žijú v chudobe. Takže musíme hľadať iné alternatívy. Takže znalosti, zručnosti, do nich investovať, investovať do prístupu k financiám, k trhom. E, Producentské organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu, lebo naozaj bude to štruktúra potreba agregovať sa a hľadať nejaké nové spôsoby priblíženia spotrebiteľov k producentom. Ďalej musíme poľnospodárstvo vnímať ako istú kultúru od pôdy k tanieru, spotrebiteľské preferencie a potom poľnohospodárstvo, ktoré buď naozaj senzitívne, nutrične senzitívne, teda možno nepôjde kde nepôjde len o výživu, ale aj o lepšie zdravie e, spotrebiteľa. Potom úspory. Úspory vody, energie, vstupov, ďalších vstupov uplatňovaním rôznych techník. A to všetko je potrebné mať know-how, je potrebné mať určitú odbornú prípravu, určité zručnosti. Ja myslím, že dnes informačné technológie tieto poznatky môžu tým farmárom e, naozaj dať jednoduchšie, než tomu bolo v minulosti. Takže to by sa malo využívať. Ďakujem. A teraz pán Husajn. Ďakujem pekne. Ja by som reagoval na tú druhú otázku. Ja som ekonóm, takže čísla sa mi páčia. 2016 27 miliard eur na humanitárnu pomoc. 40 eh, ešte chýbalo, aby sa splnili podpory. 7 miliard eur, z toho 50 išlo do 5 krajín Sýria, Irak, Jemen, Južný Sudan a Etiópia. A zvyšných 50 išlo do 43 krajín od 5% až 95% pokrytia potrieb v príslušnej krajine. Čiže humanitárna pomoc to bolo po krát, čo za sebou došlo k navýšeniu. To nie je, že by peniaze netiekli, peniaze tečú, ale v porovnaní s potrebou, hlavne ten konfliktný aspekt potrieb, e, tak tie peniaze nestačia. Vaša druhá otázka. Keď sa pozrieme na čísla z hľadiska humanitárnej pomoci. Dovolte mi poďakovať Európskej komisii, lebo tam bolo fakt veľké navýšenie financovania VFP v roku 2016-2015 800 eh, miliónov eur smerom nahor a tiež USA aj tam išlo viac peňazí, um, najviac historicky tento rok. Takže naozaj krajiny individuálne ako súčasť únie alebo USA dávajú peniaze na tieto účely. Ale problém spočíva v tom, že na rozdiel od sucha, záplav, zemetrasenia ide o konflikt, kde ten koniec naozaj nevidíme, kedy nastane. Čiže je to taký nekonečný príbeh a myslím, že tá trajektória nie je správna, pokiaľ ide o cieľ SDG v roku 2030, teda to dosiahnuť, ak nevyriešime, nevyriešime tieto konflikty. Čiže ak chceme ten rok 2030 zachovať ako cieľový, je to už len 13 rokov, tak predpokladom je vyriešiť konflikty. Treba investovať do vecí, o ktorých hovoríme, ale treba zajsť až za tento rámec. Ďakujem, ďakujem pekne. Mrzí ma, že máme tak málo času. Vaše prezentácie boli vynikajúce, ako vaše odpovede, takže ďakujem pekne. Takže tým sme vybavili tento bod programu. A teraz prejdeme k bodu 16. Delegácia výboru do Hondurasu. Vedúca delegácie Lola Sanchez sa teraz ujme slova a poinformuje nás o ceste a potom dám slovo ostatným účastníkom misie. Lola, ďakujem pekne, pán predseda. Zhrniem to teda návšteva našej delegácie v Hondurase boli sme tam s e, Eleny Teocharus a s mm, Toru Frunzulikom. Je to krajina v e, centrálnej Latinskej Amerike. Je to krajina, ktorá sa považuje za krajinu s e, nižšími až strednými príjmami, takže sú tam problémy. Aj pokiaľ ide o dovoz, vývoz, z nezávislosť len malo poľnohospodárskych produktov, e, je tam e, e, vyrábaných ešte textilný sektor, organizovaný zločin, malé trestné postihy, to je témou dňa. Aj veľmi vysoká miera umrtnosti je zaznamenaná v Hondurase. A situácia sa v ostatných rokoch kriticky zhoršila aj pokiaľ ide o životné prostredie, mnohí aktivisti ekologicky boli zavraždení. Táto krajina e, je na druhej e, priečke po Bolívii, pokiaľ ide o príjmanie pomoci z Európskej únie. My sa chceme zasadiť najmä, aby tam platil, platil právny štát. Um, počas misie sme sa snažili sústrediť na to, ako to tam funguje. Mali sme dva dní nabitý program, stretli sme sa s pod predsedom um, parlamentu, zastupcami op pozícia iných inštitúcií v krajine, eh, rozvojových eh, organizácií, stretli sme sa s organizáciami občianskej spoločnosti, ženskými organizáciami, organizáciami, ktorí zastupujú domorodé obyvateľstvo, organizáciami zamestnancov. A okrem toho sme eh, boli aj priamo na mieste istého projektu. Takže chceli sme sa presvedčiť o tom, ako to tam e, vyzerá so štruktúrálnymi reformami. E, najmä pokiaľ ide o riešenie veľkých problémov, e, chudoba, korupcia, netrestnosť, nedodržiavanie ľudských práv, tieňová ekonomika, takmer 70 z ekonomiky. Ako vyzerá všeobecná situácia, ktorá sa trochu zlepšila v ostatných rokoch? Zohráva totiž tam veľkú úlohu aj spolupráca s Európskou úniou. A to aj vďaka členom našej delegácie. Napriek reformám, ktoré tam prebehli ešte stále, e, človek má dojem, že tá korupcia v Hondurase je ešte stále obrovská a to beráni v trvalo udržateľnom raste a dobrej kohézii tie najslabšie skupiny e, ženy, migranti, príslušníci LGBT komunity, novinári a podobne majú komplikovanú situáciu. Má to dočinenia s viacerými faktormi, stále väčší organizovaný zločin, drogy, hm, zameriavajú sa tieto aktivity najmä na mladých, e, e, kriminalita sa často netrestá, takže toto sme si e, chceli pozrieť alebo napríklad, čo je veľmi zaražajúce, vysoká miera vražd žien. Takmer každých 18 hodín je zavraždená jedna žena, 40 za mesiac za týždeň 25 uh, mm, uh, neželaných tehotenstiev, dievčat mladších ako 18 rokov, miera uh, veľká umrtnosti, viac než 12 mm, maloletých odtehotne následkom následkom znásilnenia. A potom um, máme tam ešte údaje od univerzity, že uh, od januára do augusta bolo zavraždených 42 študentov, údajne 54 pracovníkov v transporte, v súkromných spoločnostiach a pracovníkov bezpečnostných služieb. v ostatných desiatich rokoch násilnou smrťou umrelo údajne 47 tisíc e, ľudí. Nož a vidíme, že viac než 70 trestných činov nie je potrestaných. Veľká neistota sa spája aj s policajnými zložkami. Je tam vojenská policia, aj armáda kde sa tiež používa násilie a niekedy sú uh, spolupáchateľmi organizovaných zločincov. A tiež netreba zabúdať aj na iné fenomény, legálne či nelegálne. Napríklad uh, sú tam uh, zákony, ktoré umožňujú človeku vlastniť až 5 strelných zbraní. A pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, tam je tiež situácia veľmi hrozivá, napríklad aj situácia pre práv eh, osob LGBT. Každý deň eh, sú tam rôzne eh, hrozby, výhražky smrťou a tiež obrazy násilia, ktoré je v spoločnosti vidieť. To je naozaj nepochopiteľné. Vždy v televízii vidíte úplne hrozné obrazy e, mŕtvol, znetvorených, zabitých e, ľudí a obyvateľstva, najmä mladí ľudia si potom zvyknú na takéto hrozostrašné obrazy a považujú to za niečo normálne. Samozrejme, dá sa to vo filmoch vždy vidieť, ale toto je v správach každý deň vidieť. A aj čo sa týka škôl, škôl, tam je tiež ešte veľa čo doháňať, takže je veľká eh, miera eh, negramotnosti. Pokiaľ ide o politickú situáciu, dostali sme rozporuplné informácie. Boli sme tam v čase predvolebného boja. Eh, tam sa rôznili názory na potrat hodnoty mm, a potom aj záležitosť eh, týkajúca sa sociálnych eh, slobôd. To ukazuje, aké dôležité je tam viesť naozaj otvorený eh, dialog, aby sa krajina stala progresívnejšou. A, starosti nám robí, že krajina ešte ne zrealizovala odporúčania pozorovateľov volebných a tiež e, e, spôsobuje ju starosti Mm, starosti možnosť opätovnej eh, voľby starého eh, A Európska únia a ostatní donory by mali eh, vyviať tlak na tento región o politickom dialogu, sme to už čo to povedali, aby teda naozaj došlo tu k zmene, ktorá bude inkluzívna, aby krajina sa neubrala smerom k autoritatívnemu režimu. Čo sa týka sociálnej oblasti, tam sa situácia trochu zlepšila. Možno to má dočinenia aj s prácou ECOSOKu je aj program financovaný Európskou úniou, takže to podporilo sociálny dialog, ale ešte stále je treba veľa urobiť. Zistili sme, že hm, veľa právnych reform je veľmi hm, nových, ale hm, nefungujú, pretože nie sú dobre eh, transponované. Potom tam je nedostatok eh, personálneho vybavenia, infraštruktúry. V mnohých prípadoch nie je ani politická vôľa na presadenie reforiem v eh, príslušných orgánoch. Sice sa to pekne zavedie do legislatívy, ale neurobi sa to. Takže v tomto smere ešte treba veľa urobiť a Myslím si, že eh, možnosti eh, politického eh, dialogu už predsa len ukazujú, že tie vzťahy trošku zlepšujú. Aj pomoc zo strany Európskej únie je dobrá, najmä pokiaľ ide o bezpečno, potravinovú bezpečnosť, o zlepšenie situácie zamestnanosti, dodržiavanie ľudských práv. Tam sa situácia naozaj podstatne zlepšila. Napríklad istý zákon bol prijatý na zlepšenie práv aktivistov bojúcich za ľudské ľudské práva novinárov a tak ďalej. E, bolo e, e, konštatované, že skutočne chýbal ešte politická vôľa, aby takéto programy boli skutočne finančne podporované. Takže je potrebné postarať sa o to, aby to bolo financované, aby bol aj postačujúci personál k dispozícii Mm, vláda spolupracuje, ehm, pokiaľ ide o, o medzinárodné e, záležitosti. Napríklad e, sa zriadil úrad na boj e, proti korupcii a boj za transparentnosť. Transparency International mm, snažia sa riešiť situáciu a nájsť Mm, ľudí, ktorí boli interne eh, vyhnaní mm, a o potom k asociačnej dohode. Um, už tam máme jeden obchodný pilier, ktorý je v platnosti a eh, pomoc Európskej únie je v tomto smere trvalá. Aj ustanovenia týkajúce sa dodržiavania ľudských práv mm, boli rôzne zavedené. Um, precedenčný prípad, uh, pokiaľ ide uh, o good governance a o ľudské práva, najmä v dedinách, kde žije domorodé obyvateľstvo. Myslím si, že EÚ sa aj naďalej v Hondurase zasadzovať o to, aby sa zlepšil trvalo udržateľný e, rozvoj, governance a situácia a e, ľudia dodržiavanie ľudských e, práv. Ďakujem Paskovi Juanovi, Carlosovi, ktorí sa naozaj veľmi zasadzovali za úspešný priebeh tejto misie. Ďakujem, Lula. Chcete sa, a kolegovia Eleny, e, alebo... E, áno, ďakujem pekne. E, najprv gratulujem Lole za toto vynikajúce zosumarizovanie a za to, ako viedla delegáciu. Honduras je naozaj veľmi komplikovaná krajina a je naozaj komplikované sa tam dostať a je to dosť nebezpečné. Ale sú to naozaj inteligentní ľudia, inteligentný národ, ako sme eh, mali možnosť zistiť pri kontakte s ľuďmi, že naozaj IQ majú veľmi vysoké. Hm, k tej správe naozaj nie čo dodať. Možno niekoľko všeobecných a, a niekoľko špecifickejších pripomienok, ktoré by možno mohli byť zaujímavé. Napríklad korupcia, alebo netrestnosť. To je naozaj veľmi e, zlé. Keď Európska únia poskytuje také obrovské finančné prostriedky, Honduras je predsa druh, na druhom mieste, pokiaľ ide o príjemcov finančnej pomoci z Európskej únie po Bolívii. A potom je treba aj e, lepšie kontrolovať. No, naozaj neviem, či všetky prostriedky, ktoré boli poskytnuté, boli využité na dobrý účel. Ešte jeden príklad týkajúci sa pomoci spoločenstvu. E, vždy to hovorím, nemali by sme postupovať cez nejaké korupcie skorumpované e, orgány. To sme predsa už viackrát sa presvedčili o tom, že to nie je v poriadku. Napríklad e, aj e, pri, v oblasti priemysel, tam sú rôzne skorumpované vzťahy, najmä v drevárenskom priemysle a produkty, ktoré sú s ním spojené a parazitujú na tomto odovetví. Mm, máme tam aj dobré príklady, teda toto je aj dobrý príklad lepšej správy, ako sa to dá robiť eh, lepšie. Eh, pokiaľ je textilný priemysel, eh, áno, tam som naozaj videla šokujúce veci. Ľudia tam mm, ťažko pracujú, monotónne činnosti e, vykonávajú a veľmi tým e, trpia, čiže naozaj aj po tej zdravotnej stránke to nie je v poriadku a e, v textilnom priemysle musí pracovať aj veľa malých detí. To je proti všetkým medzinárodným dohodám a vidíme tiež, aké to má negatívne dopady na ich vývoj. Opýtali sme sa tamojších zástupcov na choroby z povolania napríklad e, o zamestnancov textilného priemyslu. O niektorých veciach sme už vedeli, no že tento zástupca nám povedal, no niekedy ochorejú na chrypku alebo prechladnutie, zápal stredného ucha. Takže nepovedal nám, že ženy e, majú niekedy aj svoju menštruáciu našťastie. Takže potom sme sa stretli so zastupcami zamestnávateľov a tí to neformulovali takto e, medicínsky, ale povedali nám, že majú problémy napríklad s pľúcami, e, sa tam prejavujú rôzne rakovinové ochorenia, tiež iné ochorenia, následkom opotrebenia, Takže e, skutočne to sa e, si viete predstaviť, keď si e, vôbec, keď sa odvážia takéto niečo povedať, tak musíme si uvedomiť, aká zlá tá situácia naozaj musí byť. Ako už Lola povedala, musíme viac investovať do vzdelania, pretože len uh, ľudia, ktorí niečo vedia, len s takými to nie je možné eh, manipulovať. A toto je možné, už som aj povedala, že je to naozaj dobrý jeden príklad. Ten projekt, ktorý sme si pozreli v tom malom spoločenstve, to uh, už si nespomínam, ako sa volalo, ale to bol naozaj veľmi dobrý prípad, ako to môže fungovať a potom tam neexistuje ani naozajstný zdravotný systém, je to celé také roztrieštené, roztrsené, sem tam nejaký e, lekár. Čiže treba docieliť, aby tie veci e, zostali vo svojej krajine. Mnohí e, študujú, dostanú štipendia a jednoducho by malo byť ustanovené, aby malo, museli na oplatku určitý počet rokov odpracovať doma. To aj v Commonwealthe takto fungovalo v minulosti a ja som z toho po eh, konečnom dôsledku profitovala. Boli sme narodení ako Briti, neviem, či umrieme ako Gréci. Ďakujem pekne. Charles, chceš sa vyjadriť? Nie. Veľmi stručne. Áno, áno, ja sa rád informujem o tom, čo sa udialo počas tej návštevy. Lola, aj Pedešnička jasne všetko opísali. Teším sa, že tá návšteva mohla prebehnúť a myslím, že tie poznatky z nej sú veľmi hodnotné pre celý výbor. Okay, now we have, uh, three speakers. Máme tu ešte troch, ktorí sa hlásia o slovo, SVČ, Devko a potom pán veľvyslanec Hondurasky. Takže najprv SVČ dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi e, vďační za e, správu výboru e, DV. A sme radi, že sme mohli prispieť k organizácii misie a veľmi nás teší pozitívna spolupráca počas nej. Chcem len pripomenúť jedno pozolstvo, ktoré sa tiež spomína v správe, že boj proti chudobe a rešpektovanie ľudských práv sú prepojené princípy rozvojovej mm, spolupráce EÚ v Hondurase a to predstavuje základ pre naše kroky v Hondurase, ale samozrejme aj inde. A, a to sa týka aj podporo, podpory ľudských práv. Samozrejme, my sme boli aj prítomní počas toho súdneho procesu a, aj pokiaľ teda ide o tých zmiznutých, k tých, ktorí sa zúčastnili cesty, mali možnosť pozorovať našu prácu. Bola spomenutá dohoda, ktorá zakrátko bude sfinalizovaná s Hondurasom. má to príležitosť zdôrazniť, že nejde o obchodnú dohodu, ale nástroj na podporu dobrého riadenia ktorá umožňuje poprvýkrát v Hondurase zdôrazňovať národné e, veľmi dôležité otázky, ako napríklad uh, veci súvisiace s ILO uh, 961. Uh, snažíme sa teda inkluzívne e, zainteresovať do celého procesu občianskú spoločnosť Dôležité je, aby sme teraz e, dospeli k e, pokroku v tejto otázke, ktorá je veľmi dôležitá pre e, Honduras. A teraz DG Devko. Ďakujem pekne. Aj my chceme privítať túto správu. Tá samozrejme spomína, že celková situácia v krajine sa zlepšila, rozvojová spolupráca zohráva dôležitú úlohu v tomto Správa samozrejme e, poukazuje na e, stavajúce výzvy. Toto nie je čas na oddych. Musíme pokračovať v našom úsilí vo všetkých sektoroch, e, v ktorých pôsobíme v krajine, nielen tie tri formálne, ale máme tu aj viacročný indikatívny program, tý ide o potrebnú bezpečnosť, právny štát, ale aj horizontálne ľudskoprávne témy, boj proti korupcii a podobne. Od začiatku eh, tejto eh, kooperácie v roku 2013 eh, v týchto troch sektoroch sa zaberáme týmito témami, ale aj horizontálne programom Euroact, ktorý sa prednedávnom začal implementovať a výlučne sa sústredí na boj proti korupcii. A e, ešte na záver správa hovorí o e, dôležitosti politického dialógu a reforiem verejného sektoru. My pracujeme e, ďalej v tejto oblasti. Spomínal sa tu nástroj na rozpočtovú podporu. Toto je veľmi dôležité. Polský dialog bol integrálnou súčasťou tohto a my podporujeme reformy E, teraz mnohých, e, mnohé e, vývoj mnohých politík, napríklad v oblasti zamestnanosti. Ospravedlňujem sa, že nemáme dostatok času. Teraz má slovo Roberto čo a veľvyslanec Hondurasu. Máte slovo na dve minúty a písomne nám potom samozrejme môžete postúpiť ďalšie informácie. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni poslanci, v prvom rade eh, ďakujem za záujem vášho výboru. A ďakujem aj za správu eh, Loli Sanchez. Veľmi si ju eh, vážime. Nevždy zdieľame všetky body, ale je to pozitívne a konštruktívne. Dôležité dôležitý je rešpekt a komunikácia medzi Hondurasom a EÚ. Honduras je otvorenou krajinou, do ktorej môže prísť každý. Pani Lola Sanchez eh, tak napokon tiež urobila. Všetky národné inštitúcie sú pripravené k spolupráci, aj medzinárodnej rovdvojovej spolupráci, tak aby sme ten proces, ktorý interne eh, začal, sa posilnil medzi e, národnými aj e, teda súkromnými grémiami. Môžem vás ubezpečiť, že vláda e, Republiky Honduras veľmi zodpovedne sa bude venovať tými podnetmi, ktoré ste nadniesli. V všeobecnosti sa v správe hovorí, že sa situácia v posledných rokoch zlepšila, obzvlášť, že táto e, vysoká miera e, e, vražd znižila. znížila. To súvisí aj s úzkou spoluprácou s EÚ, ale treba aj si uvedomiť, že v sociálnej oblasti vďaka hospodárskému a sociálnemu výboru, ktorý bol vytvorený za pomoci EÚ, sa tiež situácia zlepšila. A takisto aj rokovania o slobodnej asociácii medzi EÚ a Hondurasom nás zavezujú, eh, aby sme boli eh, v diskusii so všetkými sociálnymi eh, silami. Pozitívom je tiež, že táto správa predstavuje dobrú kombináciu sociálneho dialógu, rozvojovej spolupráce, hospodárstva a tiež je veľmi dobré, ďakujeme delegácii DVŽ, E, duch, spomínu ducha spolupráce medzi e, obyvateľmi Hondurasu a vami. Ešte mám 30 sekúnd. Spolupráca EÚ a Hondurasu je čoraz uspokojivejšia, e, popisuje vaša správa. Samozrejme, pre nami je ešte veľa víziev. Pri sprevádzaní z vašej strany ide o to, aby ste boli priamo aktívni nielen e, pri pozorovaní volieb, ale aj pri ostatných procesoch, ktoré sa spomínajú v správe. Napríklad, pokiaľ ide o e, aj výzvy, ktoré spomínate, ale nemôžem ich teraz nedostatku času všetky spomenúť, ale e, postupím vám presnejšiu reakciu písomne. Ďakujem ešte raz, Lula, za vašu návštevu. Veľa kritérií zdieľam, s niektorými nesúhlasím, ale myslím, že budeme spoločne ďalej pracovať a e, stavať na e, tomto začiatku spolupráce. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec, za tento efektívny príspevok Lola. Chcete ešte zareagovať? Nie. A týmto e, pádom sme prebrali tento bod programu a teraz bude ďalej predsedať Linda. Takže máme ešte 10 minút. Máme tu dve otázky, eh, ale jedna z autorek tu nie je, Judith Sargentini. Eh, myslím, že by sme mohli navrhnúť Judith, že sa budeme zaobrať jej otázkou aj na budúcom, eh, na budúcom zasadnutí, lebo je ešte dovtedy čas. Dobre, takže urobíme to tak. Maria, vy máte otázku k výboru tak stretnutiu e, DAC na vysokej úrovni e, v októbri, pokiaľ ide o pozíciu EÚ. DAC e, bude za 30. 31. oktobra 2017 na vysokej úrovni. Takže mohla by nám komisia povedať, aké je jej stanovisko na toto zasadnutie Nikoleta Merlo za Európsku komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za to, že ste pozvali komisiu, aby sa vyjadrovala k 51. Eh, eh, zasadnutiu DAC eh, na vysokej, na vysokej úrovni v Paríži. Budú dve časti na prvej sa má prijať nový mandát pre tento výbor, e, čo bolo viac v súlade so zmeneným medzinárodným rámcom, obzvlášť s agendou 2030 a akčnou agendou z Addis A po druhé, pôjde o to, aby sa sfinalizoval proces e, zahájený v roku 2012, <clears throat> proces modernizácie e, kooperácie Ehm, Zase bude treba prijať že to štyri hlavné e, rozhodnutia, revidovaný mandát DAC a strategickú víziu. Toto je skôr výsledkom e, evolúcie, nie revolúcie DACu. Je jasné, že hlavnou prioritou je tu vytvorenie štandardov, podpora e, učenia, vyvíjania kooperácií. Mandát sa spomína v šestej revízii Treba mobilizovať financovanie, e, podpora učenia in, e, a e, zvyšovanie internej efektivity, k tomu patrí. A potom treba rozhodnúť o nástrojov pre podporu súkromného sektora ODA. Tento proces začal v roku 2012, dôležitým momentom bol rok 2014, kedy došlo k rozhodnutiu o e, ekvivalentných meraniach e, financovania a e, úverov. Teraz ide o to, aby sa našiel podobný prístup, aj pokiaľ ide o úverie za roky pre súkromný sektor. Navrhuje sa tu prechod od prístupu cash flow k inému prístupu. To bude teda veľké rozhodnutie, ktoré musí padnúť a treba sa tiež rozhodnúť k princípom blended finance. E, Akčná agenda za Addis Abeba e, hovorí o tom, že treba zabezpečiť, aby súkromný sektor prispieval k dosahovaniu e, cieľov trvalo rozvoja. Na to je potrebné zmobilizovať financovanie súkromného sektoru do infraštruktúry, Takže blending eh, je eh, dôležitým nástrojom v tomto kontexte. A je to veľmi eh, relevantné na úrovni komisie. Tento proces je veľmi inkluzívny, pokiaľ ide teda o tie princípy, ktoré za tým majú stáť Treba, aby to bolo v súlade s princípmi efektivity, má to byť e, efektívne pre výsledky, má to byť splnené kritérium adicionality. Dôležité je aj venovať sa oblastiam, kde zlyháva trh, ale nemalo by to viesť k kreslovaniu trhu. Štvrtý bod tým je prijanie objasnenia štatistických všetkých e, výkazov, pokiaľ ide o e, náklady na e, utečencov a darcov. Nebude sa tu hovoriť nič o priputnosti aktivít. Takže kódex zostáva rovnaký od 78 Nedávno sa ale začal meniť e, spôsob výkazníctva členských štátov DAKu, aby sme zabezpečili porovnateľnosť interpretácie e, kódexu. E, takže výsledky práce tejto pracovnej skupiny budú tiež prezentované na tomto, prezentované na tomto stretnutí na vysokej úrovni. Ešte stále prebiehajú diskusie aj na DAKO, aj vo vnútri komisie. Tá momentálne finalizuje interne svoje stanovisko medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami a sme tiež aj v kontakte s členskými štátmi na technickej úrovni. Takže to sú tie hlavné rozhodnutia, ktoré sa majú prijať. Follow-up questions? Maybe only one. Maria, máte ešte nejakú otázku? Konzultovali ste aj občanskú spoločnosť za týmto účelom? Um, consultation with civil society. Uh... Máme tu konzultáciu občanskej spoločnosti uh, počas týchto procesov, aj pokiaľ ide o DAC, napríklad pracovná skupina o, o Blended Finance. Uh, to je skupina, kde uh, je súčasťová občianská spoločnosť, konzultujeme ju teda e, v každom z týchto procesov individuálne, takže áno, e, občianská spoločnosť je informovaná, je súčasťou týchto procesov. Ďakujem pekne. E, mohlo by byť užitočné vidieť aj program týchto zasadnutí, aby sme vedeli, čo sa na nich bude prejednávať. Bolo by to užitočné do budúcnosti a možno dozvedieť sa niečo e, následne, Neviem, do akej miery je to verejné, ale e, mohlo by byť užitočné, keď bol parlament informovaný. A nejaký zoznam, kedy sa budú konať zasadnutia do budúcnosti. Áno, to je niečo, čo môžeme urobiť z dlhodobého hľadiska, aj pokiaľ ide o tento špecifický prípad, môžeme sa mi zdieľať e, program, ktorý ešte stále sa vypracováva a aj podklady, ktoré samozrejme nie sú verejné, ale samozrejme môžeme vám ich postúpiť. Veľmi dobre, ďakujem. Máme tu ďalšiu otázku Judith Argentíny o konfliktných mineráloch, ale tá tu nie je. Takže myslím, že by sme nemali prejednať jej bod. A okrem toho je 5 eh, hodín, mali by sme zhlasovať o Sacharovej cene. Je mi ľúto, eh, že ste sem prišli a čakali ste teraz, ale tento bod by sme naozaj mali Eh, presunúť na budúce zasadnutie. Je to veľmi dôležitý bod. Ešte stále bude čas eh, v súvislosti s eh, procesom Kimberly. Aj ja k tejto otázke sa podpíšem, tak aby sme zabezpečili, že tu naozaj niekto bude z našej strany. Teraz ešte bod rôzne. Má niekto do tohto bodu niečo? Nie, takže 23. Eh, eh, novembra eh, bude, zasadneme a 21. novembra budeme mať osobitné vypočutie a teraz stretnutie s národnými parlamentami. Takže teraz ideme do 2K2 a hlasovajú Sacharovej cene.